Začneme i hneď s dnešným programom. Prvý bod sa týka samotného schválenia programu a ako iste viete, procedúra menovania komisárov a ich portfólia ešte neprebehla. To znamená, že komisia nemôže schváliť e, písomné dotazníky. Preto vám následne navrhnem, aby ste delegovali na koordinátorov e, písomný postup. Takže s touto drobnou zmenou budeme napredovať aj ďalej. Pokiaľ teda nemáte žiadne námietky, môžeme prijať e, dnešný program. Žiadne pripomienky nie sú. Prejdeme na vyhlásenia koordinátora. Musíme opraviť nariadenie o, o riadení invazívnych e, druhov rastlín a živočichov. Táto zmena bola schválená e, veľmi rýchlo už na začiatku tohto roku, avšak ten zhon, ktorý predchádzal uzatváraniu predchádzajúceho legislatívneho obdobia, nedal dostatočný e, čas právnej lingvistickej e, službe na dodanie potrebných opráv. Takže toto sú opravy, ktoré budú oznámené pri príležitosti nadchádzajúcej plenárky. Takže prípadné pripomienky e, k týmto opravám, ktoré sú výlučne právno-lingvistického charakteru, ináč môžeme považovať za prijaté. Vyhlásenie sa týka, druhé vyhlásenie predsedu sa týka jazykového režimu. Máme k dispozícii 21 jazykov a ako obvykle toto stretnutie je vysielané aj na webovej stránke. Môžeme teda prejsť na nasledujúci bod, ktorý sa týka hlasovania. Môžeme teda pristúpiť k názoru výboru Envy k rozpočtu na rok 2015 vo všetkých sekciách, keďže som ja spravodajcom Nebudem e, vám to nejako predstavovať. Budeme ale najprv hlasovať o časti, ktoré sa týka súm a potom budeme e, hlasovať o stanoviskách, e, ktoré sme predložili. Začnem teda hneď s hlasovaním. Takže pokiaľ ste pripravení, budeme hlasovať s dvihnutím ruky. Ak to bude nevyhnutné, prejdeme na overenie elektronickým hlasovaním. Prvé pozmenívací návrh je návrh 6300. Je tu spravodajc, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Druhý pozmeňujúci návrh Eichhout 6334. Eh, Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Nie, ospravedlňujem sa. Eh, skontrolujeme si elektronickým hlasovaním. Musím si na to zvyknúť aj ja. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Ospravedlňujem sa. Pozmeňujúci návrh Eichhout 6333. E, Zdá sa, že moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Môžete mi sem niekoho poslať. ci sono i tecnici come, okay. come in plenaria. Possiamo solo chiedere al collega... Môžeme kolegu požiadať, aby skúsil zmeniť miesto, na ktorom sedí. E, či iná čítačka bude fungovať, takto prakticky vyriešime problém. Okay. Emendamento Eichhout. Pozmeňujúci návrh Eichhout 6332. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh Eichhout 6332. E, Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh spravodajcu 6301. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh konečná Ferreira 6344. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh spravodajcu 6302. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh spravodajcu 6303. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh konečná Ferreira 6338. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. ospravedlňujú sa zamietnuté. Je jasne a zrozumiteľne zamietnutý tento návrh. Pozmenujúci návrh spravodajcu 6305. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh konečná Ferreira 6341. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh spravodajcu 6304. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh spravodajcu 6306. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh spravodajcu 6307. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh spravodajcu 6308. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh Rivaziho 6336. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh konečná Ferreira 6343. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6345, konečná Ferreira. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6346, konečná Ferreira. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh nať 6349. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci náveň Lvéni 6350. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Kaputov 6352. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budem budeme eh, teraz hlasovať o bloku pozmeňujúcich návrhov 6309 až 63313, ktoré predložil spravodajca. Pokiaľ nie sú pripomienky, hlasujeme v bloku, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh Rivazy 6337. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Giegold Eckhout 6335. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6314 predložené spravodajcem budeme Budeme hlasovať až do pozmenujúceho návrhu bloku, do pozmenujúceho návrhu 6319. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6347 Wilmot McEwen a ďalší. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6348 bol stiahnutý. Pozmeňujúci návrh Gál Hlvéni 6351. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Kádenbach 6353. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh spravodajcu 6320. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh konečná Ferreira 6339. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. pozmenujúci návrh spravodajcu 6321. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6322 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6340 konečná Ferreira. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6323 a 6324. Budeme o nich hlasovať spoločne, pokiaľ nie sú námietky. Kto je za? Nie, ospravedlňujem sa. Budeme hlasovať oddelenie. Pozmeňujúci návrh 6323. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 6324. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. si návrh 6342. Konečná Ferreira. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budeme hlasovať v bloku, ak to bude možné, od 6325 až po 6331. Zdá sa, že sú námietky. Takže 6325, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmienite návrh 6326, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 6327 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6328 za, proti, zdržali sa, schválené. 6329 za, proti, zdržali sa, schválené. 6330 za, proti, zdržali sa, schválené. 6331. Za. Proti. Kto sa zdržal? Schválen. teraz prejdeme na stanoviska. Začneme pozmeňujúcim návrhom. Kto je za?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 Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Za. Proti. Sa zdržal. Zamietnuté. si návrh 7. Za. Proti. Sa zdržal. Zamietnuté. si návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené Pozmeňujúci návrh 9 je stiahnutý. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Za. Proti. Sa zdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh 12 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. si návrh 13. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. si návrh 14. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronickým spôsobom. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti? Hlasovali ste všetci. EPP eh, e má dvoch poslancov navyše, takže by som požiadal dvoch náhradníkov za EPP. EPP je vás o dvoch na viac. Ešte stále jedného na viac? A už je to v poriadku, zatváram hlasovanie. Prijaté. Continuiamo. Ideme teda pokračovať v hlasovaní. Tak ako sme povedali už predtým, usmernenia e, na vypočutie komisárov. Tam sa predpokladá, že komisárom bude predložené eh, tri písomné otázky zo strany výboru. Ako eh, viete, eh, pridelenie portfólií komisárom sa oneskorilo, takže na stretnutí koordinátorov sme sa rozhodli navrhnúť výboru, delegovať toto rozhodnutie toto rozhodnutie na koordinátorov. Čo sa týka rozhodnutia o troch otázkach, ktoré budú sformulované vopred. Musíme ratifikovať e, toto rozhodnutie e, hlasovaním, takže opýtam sa, či ste za, e, aby sa toto rozhodnutie delegovalo na koordinátorov. Kto je za? Kto je proti? Máme dva hlasy proti. Kto sa zdržal? V poriadku väčšinou schválené. Takže teraz prejdeme na ďalší bod programu. ktorý hovorí o tom, že budeme mať rozpravu o pozícii a stanovisku rady. Dáme okamžite slovo rade a tá bude hovoriť o možnosti pre, štát, pre členské štáty obmedziť alebo zakázať e, pestovanie geneticky modifikovaných plodín. Takže teraz by som dal slovo e, talianskému predsedníctvu rady, aby nám mohli prezentovať pozíciu rady potom samozrejme prebehne rozprava. Takže máte slovo, nech sa páči. Prezidente. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno vám všetkým. V prvom rade by som sa chcela poďakovať vám, pán predseda, ako aj steným e, poslancom za túto príležitosť, ktorá nám bola poskytnutá, aby sme dopredu predstavili obsah e, spoločnej pozície rady k téme, ktorú považujeme za veľmi dôležitú. Smernica o možnosti obmedzenia alebo zakázania pestovania geneticky modifikovaných plodín predstavuje skutočnú eh, legislatívnu prioritu pre talianské predsedníctvo. A z tohto dôvodu dúfame, že bude možné s vami efektívne spolupracovať. Zvlášť uh, hovorím o spravodajkyni a tieňových spravodajcov, tak aby sme dosiahli, dosiahli dohodu čo najrychlejšie. Ako iste viete, politická dohoda v rade sa dosiahla po rokoch e, patovej situácii. E, dosiahli sme akceta, e, priateľný kompromis po obrovskom úsilí. Takže musíme za to poďakovať predovšetkým gréckému predsedníctvu, našemu predchodcovi, ktorému sa podarilo nájsť kompromisný a priateľný text takmer pre všetky e, delegácie 26 členských štátov hlasovalo za e, cieľom alebo hlavným cieľom tohto právneho aktu je snažiť sa nájsť rovnováhu medzi potrebami udržať na nohách systém komunitnej autorizácie a zároveň odpoveď, odpovedať na e, potreby mnohých členských krajín, ako aj verejného názoru, aby sme mali väčšiu flexibilitu pre členské štáty, aby zobrali do úvahy regionálne a národné a lokálne špecifika, kde môžu existovať najrozličnejšie motivácie, e, ktoré sú previazané s polnohospodárskou a podhospodárskou politikou. Takže e, vďaka veľkej námahe sme naozaj dosiahli kompromisný text. Takže existuje tu e, možnosť flexibility pre členské štáty, pričom sa dodržiava systém a princíp subsidiarity a práve aj na základe pozície parlamentu v prvom čítaní. Takže dúfame, že tieto ciele s nami bude parlament zdieľať. Čo sa týka obsahu a špecifického obsahu, budem sa snažiť ich v krátkosti predstaviť. Tá novinka, ktorú e, rada zavádza, je mechanizmus vystúpiť e, z tohto systému a e, cieľom tohto dvojfázového mechanizmu je snažiť sa garantovať maximálnu právnu istotu od začiatku až po koniec procesu. Čiže na začiatku členský štát môže prostredníctvom e, komisia po konzultácii s komisiou požiadať o žiadateľa, pre žiadateľa o autorizáciu, takže členský štát prostredníctvom komisie mož, môže požiadať o obmedzenie geografickej autorizácie na pestovanie. Toto je prvá fáza, kde sa snažíme nájsť e, okamžitú dohodu. To znamená e, eliminovať e, na začiatku nejaké problematické body v Taliansku sa predpokladá, predpokladá tichý súhlas žiadateľa. To znamená, že samotná autorizácia bude obmedzená už od samotného e, začiatku geografickým spôsobom. Samozrejme, pokiaľ nenastane e, dohoda so žiadateľom, členský štát bude mať stále možnosť obmedziť alebo zakázať na vlastnom území pestovania geneticky modifikovaných plodín. A tu sa vlastne spúšťa druhá fáza procesu, kedy bolo poukázané na niektoré na niektoré e, logické fázy e, procesu. Tu, v, tomto dru- v tejto druhej fáze, sa e, bude odkazovať na nevyhnutné podmienky. Čiže keď sa rada rozhodla prebrať rovnakú štruktúru a poukáže na e, nevyčerpávajúci zoznam dôvodov, na základe ktorých členské štáty môžu odkázať na zákaz alebo obmedzenie pestovania geneticky modifikovaných e, plodín samozrejme, tam sú rozličné dôvody, na ktoré sa môžu e, členské štáty odvolať, e, či už je to e, socioekonomické pakty, alebo pôdohospodárske politiky, alebo nebezpečie geneticky modifikovaných plodín. Skrátka, ten zoznam je pomerne dlhý, napriek tomu nevyčerpávajúci, takže je otvorený. Je dôležité poznamenať, že v texte je aj e, časť, ktorá umožňuje, keď sa dokončí proces autorizácie daného členského štátu, ktorá tomuto členskému štátu umožní v prípade nových objektívnych skutočností znovu pristúpiť k opakovanému obmedzeniu alebo dokonca zakázaniu. Samozrejme, Čiže vlastne zopakovať túto, e, túto voľbu štátu. Čiže štát bude mať právomoc obmedziť alebo zakázať pestovanie takýchto plodín. Toto je v súlade aj s pozíciou v parlamente z prvého čítania o prechodných opatreniach, e, kedy bude existovať e, možnosť sledovať e, právne prostredie v jednotlivých e, štátoch. Čo sa týka právneho základu, rada sa e, rozhodla zachovať danú právnu bázu, ktorú navrhla Európska komisia, berúc do úvahy fungovanie vnútorného trhu, ktorý vyplýva z takéhoto právneho aktu. Takže ešte posledná pripomienka, čo sa týka právne, právnej formy rada sa rozhodla eh, zmeniť právnu formu eh, právneho aktu. Eh, komisia navrhla pôvodne nariadenie, avšak po podrobnom zvážení sa rada spolu s komisiou rozhodla zmeniť nariadenie na smernicu. Myslíme si, že forma e, smernice je vhodnejšia, pretože dáva možnosť členským štátom rozhodnúť za seba na vlastnom území a nebude to nariadenie, ktoré bude priamo implementovateľné na celom území Európskej e, únie. Čiže právna forma bude forma e, smernice čo sa týka najbližších krokov, preniesieme našu spoločnú pozíciu priamo Európskemu parlamentu na nadchádzajúcu plenárnu e, schôdzu e, v strede septembra a to nám umožní postúpiť do druhého čítania. Je jasné, že, ako som už e, povedala, pre talianské predsedníctvo sa jedná o vysokú prioritu. Ale je tu dôležité aj názor verejnosti, aj verejná mienka, ktoré, z, ktorá bola veľmi citlivá na túto tému. Pre celú spoločnosť je to vlastne témou. Tak pre e, pestovateľov, ako aj spotrebiteľov. Takže máme naozaj politickú e, povinnosť na to reagovať e, čo najflexibilnejšie. Takže dúfame, že spolu so spravodajkyňou, ako aj tieňovými spravodajcami budeme mať možnosť konštruktívne spolupracovať a dotiahnuť tento proces do konca roka. Dúfam, že som sa vyjadrila jasne. Ďakujem tak predsedovi, ako aj všetkým vám za možnosť, ktorú ste nám poskytli prezentovať eh, obsah spoločnej pozície a želám vám všetkým dobrú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme doktorke Venturelli E, ktorá v mene talianského predsedníctva a rade nám e, predniesla pozíciu rady. Teraz e, musíme si zorganizovať našu prácu. Urobím dve kolá pripomienok. V prvom rade zo strany spravodajcov a tieňových spravodajcov. A potom sa môžete hlásiť o slovo. Hm, takže už v prvom kole sa budeme snažiť zodpovedať e, rady na rade na prípadné otázky. Takže dám slovo i hneď e, e kolegyni Frederik Kris, ktorá je spravodajkyňou za parlament, aby mohla predniesť svoje stanovisko. Est-ce que vous me permettez de faire un peu plus que poser deux questions ou est-ce que c'est limité? Ja by som chcela aj viac, než len položiť otázku, alebo môžeme položiť viac otázok, komentovať. Tak či tak som rada, že máme možnosť sa s vami dnes takto stretnúť. Eh. Môžete pokojne hovoriť a prezentovať stanovisko. A eh, potom samozrejme z vašej rozpravy môžu vyvstať eh, otázky na talianské predsedníctvo, ktoré musia byť jasne formulované. Ďakujem pekne, predseda. Naozaj som vypracovala dodatočnú analýzu a hneď na začiatku tohto postupu, takže mám viac než len zo pár otázok. Dlho sme čakali na, ten, na túto právnu normu, zostala dosť dlho v rade a ďakujeme talianskému predsedníctvu, že s ňou opäť začal pracovať a umožnil nám položiť tieto otázky. Chcela by som položiť otázky okrem toho aj Európskej komisii. V Európe sú odlišné podmienky, ale panujú tu aj dezinformácie. Prvá, prvé kolo ukázalo, aké to je všetko zložité ale systém nepracuje až tak ideálne a preto potrebujeme o týchto postupoch autorizácie v Európe e, sa rozprávať a nedovoliť, aby boli blokované. Budeme hovoriť aj o týchto zákazoch, o ktoré sú na programe dňa v Taliansku, v Poľsku a niekedy to zasahuje systém súdnictva na národnej, niekedy na európskej úrovni. Moja skupina ma vymenovala za nástupkyňu Corinne Lepage, ktorá odviedla v minulom parlamentnom období obrovskú prácu, veľmi dobre spolupracovala, pokúšajúc sa dosiahnuť napredovanie tejto veci a vo väčšine veci sa absolútne zhodneme väčšinou sa zhodneme a teraz pri druhom čítaní treba naozaj ovplyvniť veľmi pozitívne túto právnu normu a zmeniť isté aspekty spoločného stanoviska, ktoré sme dnes dostali. Hlavné body, v ktorých sa parlament líši od tohto stanoviska, a to z viacerých dôvodov, aj pani Venterli o nich hovorila, Najväčší problém, najväčší rozdiel je v tom, že sa nám zdá, že teraz je táto právna norma bez zuba. Parlament by rád v istých kategóriách riešil dopad, environmentálny dopad na pôdu, na urbánny rozvoj, na postupy, vedecké záležitosti. Tieto vedecké argumenty sú skutočne mimoriadne dôležité a právny základ. My by sme chceli 191. Rada neakceptovala tento právny základ, ale pani Venturelli sa vyjadrila aj k formátu, k forme smernice ako by sme mohli zmeniť formát, Boli by niekoľké paralelné formáty? To by sa potom nedalo dosť rýchlo spracovať. O čo tu vlastne ide? Nie je tu jasné, o čo ide. Prečo ste nechceli 191, článok 191 ako právny základ. To by dalo členským štátom predsa väčší manevrovací priestor. Mali by v rukách viac argumentov Teraz k samotnému zoznamu e, kritérií v oblasti životného prostredia, ktorý zostavili členské štáty EÚ. Je lepšie zakorenený v realite v prípade parlamentu, takže rada, neviem, či je komisia. Chcem sa spýtať, čo mienite týmito cieľmi? Niektoré príklady, čo sú tu uvedené, ja neviem, ako si ich mám vysvetliť, ale Existuje tu nová fáza nová fáza, ktorá nezahrňa obe strany. Každý vie, že sme zatiaľ sa ešte nevzdali, začali sme rokovanie, ale počúvame všelijaké klebety o tom, ako budú tieto rokovania vyzerať, ako dopadnú. Niektoré členské štáty vôbec nechcú rokovať. Viem, že napríklad, že Francúzsko nechce rokovať s firmami, ktoré chcú získať tieto povolenia, tieto autorizácie. Čiže v tejto fáze 1, ako umožniť aby sa veci pohli. Pretože tento postup je trošku metúci, musím pripustiť, ako bude možné dosiahnuť, aby fáza 1 bola v súlade s cieľmi textu. A tu aj naznačujem, že už v názve sa odráža to, o čom hovoríme, a na členských štátoch EU, či chcú zakázať geneticky modifikované organizmy GMO. Poznamenala som si, čo povedala pani Venturelli. Ako budú postupy národnej autorizácie alebo autorizácie na národnej úrovni podriadené týmto rokovaniam? Akým spôsobom? Najmä ak postupy rokovaní sú už vopred dané. Nie je tu také riziko, že by fáza 1 alebo možno skôr fáza 2, ktorá pozostáva z vedeckých argumentácií, ako dosiahnuť, aby sa nestala niečím vedľajším. To je náš cieľ. Pokúsim sa to stručne dotiahnuť do konca, toto moje expoze, prečo parlament sa nezaoberá úplne podrobnými detailmi. Ide tu o koexistenciu tradičného poľnohospodárstva a organického poľnohospodárstva. v Slovo tu majú aj finančné kapacity, spôsobilosť finančná. Nehovoríme tu iba o financiách, ale viem, viem, že členské štáty sú do toho všetkého zapojené, najmä ak musia kompenzovať straty v organickom alebo v biopolnohospodárstve, v ekologickom poľnohospodárstve. Povedali ste, že môžem položiť dve otázky, ale tie otázky sa rozvetvujú, takže aj kolegovia by sa chceli dostať k slovu. Takže to ukončím a musím povedať len to, že sa teším na odpovedi. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za uvedenie eh, ďalšej rozpravy a pre Adam slovo tieňovým spravodajcom a Začneme kolegom Kostingerom. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj ja talianskému predsedníctvu za e, prezentáciu kompromisu, na ktorom sa rada konečne dohodla. Už spravodajkyňa pani Rys spomenula, že parlament e, už v roku 2011 e, jasne o čom ide. Myslím, že aj keď sa pozrieme na výsledky hlasovania, jasne vidíme, že je tu v Európe veľmi jasné želanie vytvoriť systém, ktorý bude naozaj vodeodolný e, na právo seba určenia v otázke genovej techniky a pestovania plodín. V tomto duchu najmä, keď sa pozeráme na prieskumy na jar tohto roka, napríklad e, s brúsekami aj e, naredenia o osive, a potom sa niektoré veci vrátili späť na komisiu. Myslím, že je tu rozhodne otázke pestovania osiva a aj e, genovej techniky rozhodne e, jasné negatívne stanovisko, najmä aj vzhľadom na nadnárodné koncerny, ktoré sú veľmi e, koncentrované v ovládaní trhu s, osivom v Európe. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali taký návrh rady, ktorý by jasne stanovil ďalší postup. Ja osobne považujem kompromis, ktorý sa podarilo uzavrieť za druhé najlepšie riešenie. Aj spravodajkyňa už uviedla, že v niektorých bodoch parlament chcel viac obmedzení v požiadavkách. V každom prípade však myslím, že je to výrazne e, vylepšené v, v porovnaní s pôvodnou verziou. Zjavne je tu snaha robiť politiku malých krokov a preto tento návrh dvojstupňového postupu e, oceňujeme pozitívne. Vypočuli sme si mnoho rôznych e, názorov. Niektoré hlasy tvrdia, že táto e, žiadosť o povolenie vstupu na trh by sa mala poskytovať až po eh, istých ďalších krokoch. Myslím, že právne stanovisko by to malo objasniť. Parlament eh, je za to, aby sa stanovili veľmi jasné požiadavky. Ja pochádzam z všetkého štátu, ktorý má veľmi malé eh, jednotky v polospodárstve, má taktiež veľký podiel organických jednotiek a tu teda je naozaj veľmi relevantný tento faktor prístupu na trh. Preto by členské štáty ktoré e, sú proti e, pestovaniu plodín e, s geneticky modifikovanými organizmami, mali jasné právo zachovať si tento svoj zákaz. Ešte sa to bude potom detailne rozoberať. Jasne sa však do verejnosti ukazuje, že tento návrh nie je dostatočne zajistený v tomto zmysle. Ja som za to, aby sme čo najskôr v druhom čítaní uzavreli túto vec. Už som veľmi zvedavá na rôzne názory, ktoré sa k tomu prednesú. V každom prípade je dôležité, aby sme tejto citlovej otázke genovej techniky naozaj jasne trvali na tom, že sú členské štáty, ktoré nechcú pripustiť genovú techniku na svojich poliach a mali by mať eh, právnu istotu eh, v tomto svojom postoji. Ďakujem. Ďakujeme kolegyni Köstinger. A teraz pán podpredseda Papillon. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, aj z mojej strany niekoľko krátkých eh, vyjadrení. Vypočuli sme si italianské predsedníctvo a vypočuli sme si spravodajky socialistov a demokratov. Z politického hľadiska je to mimoriadne dôležitá téma. Téma, ktorá je veľmi významná pre všetky krajiny v Európe. Treba povedať, že e, rozhodnutie Rady 12. júna je významným krokom na tejto ceste, pretože zvyšuje právnu istotu členským štátom, ktoré sa rozhodli um, obmedziť zákaz GMO veľmi jasne. To zúraznila aj naša pani spravodajkynia pani Rís. V budúcnosti je možné uviezť eh, aj ďalšie dôvody, sociálno-ekonomické, ďalej ekologické a tak ďalej, mm, ktoré budú regulovať prítomnosť eh, organizmov v iných polospodárských produktoch. Eh, už sme absolvovali úvodnú výmenu názorov po forme otázok a odpovedí s radou a parlament musí, tak povedať, zdestilovať to, o čo sa to snažíme. Musíme trochu vylepšiť to, čo sme obdržali z rady 12. júna. Tento text si e, totiž žiada vylepšenia, preto musíme e, sa rozhodne pustiť do práce, aby prebehlo riadne druhé čítanie. Musíme zohľadniť, e, čo sa už povedalo v minulosti, aj v trialógoch, a tiež pokryť aj nové návrhy. Predložili sme návrhy, ktoré rada nezakomponovala do svojho rozhodnutia z 12. júna. Otázka nie, či tento text nám poskytuje dostatočný právny základ na skutočný zákaz eh, GMO organizmov v krajinách, ktoré si to želajú a či sa tým nevnúcujú príliš veľké náklady pre firmy, ktoré sa angažujú v tejto oblasti. Toto sú otázky, na ktoré treba odpovedať. Tiež musíme ubezpečiť členské štáty, či majú právo eh, pestovať plodiny z GMO alebo nie. Eh, musím povedať, že máme mnoho rôznych otázok a návrhov, ktoré ešte predložíme počnú s eh, dnešným popoludním aj spravodajkyni, aj jediným spravodajcom Ehm, aby som uvedol niekoľko príkladov, napríklad e, potrebujeme nové granty pre členské štáty, aby mohli odmietnúť e, GMO. Máme tu jasný zoznam týchto dôvodov, aby sme e, potom neumožnili žiadne spochybňovanie národných rozhodovaní, aby ich nikto neosudzoval ani VTO, ani Európsky súdny dvor za takéto rozhodnutie ďalej je systém právnej zodpovednosti za škody a problémy vyplývajúce z pestovania GMO, taktiež musíme posilniť fázu vyhodnocovania rizika na úrovni EFSA. To sa vyžaduje ešte predtým, ako sa dostanú na trh e, takéto plodiny s obsahom GMO. A ďalej je tu otázka vyhodnocovania rizika, ako aj toho, či na EFSA nebude dochádzať ku konfliktu záujmov podľa toho, ako to vyhodnotila kolegyňa že rozhodne sa budeme musieť aj na toto zamerať v druhom čítaní. Táto právna istota musí byť o mnoho silnejšia. Toto sú teda hlavné veci, na ktoré sa budeme sústredovať na druhom čítaní. Ďakujem. Ďakujeme podpredsedovi Pernovi. A teraz dám kolegovi slovo za zelených. Eh, eh, Ďakujem pekne. Ďakujem za otázku, ktorú ste predložili. Eh, sú to otázky veľmi aktuálne, nepochybne o, predovšetkým o to. Nechápem, prečo rada nedodržala návrh e, Európskeho e, parlamentu, ktorý vyplýva z našeho hlasovania v roku 2011 a zmenili právnu e, formu tak povediac sa, sme sa nepohli z toho trhového zamerania viac na to zameranie, ktoré sa sústredí na životné prostredí. Chcel by som využiť túto príležitosť na prvú výmenu informácií. Vypočuli sme si prejav pána Junkera 15. júla, kde hovoril aj o GMO a hovoril, a hovoril o rozličných procedurálnych e, e, pravidlách. A tie sú príliš diferencované a budú revidované. A zdá sa, že e, e, komisia môže vydať homologizáciu na GMO e, plodinu E, pokiaľ samozrejme sa nedosiahne väčšina na rade ministrov. Toto je e, ten e, kontext. Toto je kontext toho návrhu, o ktorom hovoríme a ktoré musíme mať na pamäti. Avšak dosiaľ sa nedosiahla potrebná väčšina, aby sa prijali a začala sa s pestovaním určitých geneticky modifikovaných plodín. Avšak toto je transparentná iniciatíva a, hm, a, a sme svedkami toho, že tie štáty, ktoré majú opačný názor ako rada, budú zastúpené menej silnejšie ale budú mať aspoň tú istotu, že si svoje teritorium ochránia zákazom ako skupina, nielen ako e, frakcia Zelinách. E, eh, tu hovoríme o šiestich e, líniách, pokiaľ si vybereme e, cestu e, znovu znárodnenie politiky o GMO, nebudeme, nebudeme si mať pod kontrolou rozličné aspekty, ako je biodiverzita a ochrana e, našeho e, územia. To je ten prvý bod. Druhý bod je, že musíme nájsť spôsob, aby sme vytvorili e, veľmi silnú právnu bázu na to, aby členské štáty mohli odmietnúť GMO v súčasnosti tak správneho hľadiska táto, e, táto základňa není zatiaľ dostatočne silná. Žiadame preto členské štáty, aby sa nedostávali zbytočne takýmto spôsobom do problémov zo strany producentov e, GMO. A tieto e, potretie musíme nájsť spôsob, aby eh, z závery Rady ministrov z roku 2008 boli neustále eh, v platnosti. To znamená, že práve eh, aspekty životného prostredia boli akcentované čo najviac pretože tieto pozmeňujúce návrhy sú nevyhnutné na posúdenie rizika pre životného eh, eh, prostredia a v konečnom dôsledku na používanie herbicídov a ich eh, vplyv na faunu a flóru. Potom, aby sme pridelili formálnu úlohu jednotlivým podnikom, je jednoducho neakceptovateľné. Nemôžu jednoducho E, žiadať o povolenie gigantov, ktorí pracujú e, s GMO, nejaké povolenie. A zeleným sa takisto nepáči mm, možnosti opt-out alebo vystúpenie z tejto schémy iba do dvoch rokov po homologizácii určitej GMO plodiny. Po šiesté, a to je ten posledný bod, to je uh, uh, obava o kontamináciu a e, prenos vzduchom ponad hranice do GMO e, na územie iných e, štátov. To musí byť takisto súčasťou rozpravy. Takže zelení sú relatívne, alebo relatívne nesúhlasia s návrhom rady, avšak chceme dosiahnuť ten kompromis, ktorý sme už dosiahli v prvom čítaní v parlamente a myslíme si, e, že deklarácia z júla e, pána Junkera je veľmi dôležitá. Po tretie, e, pozícia, ktorú zaujal parlament v prvom čítaní, by mala byť braná do úvahy a mala by, mali by sme si stáť za svojím. To je práve apel na e, spravodajcov a tieňových spravodajcov. Samozrejme, sme otvorení na ďalšej spolupráci v tejto oblasti. E, teraz e, pán kolega Bojlan zo skupiny Guengu. Thank you, Chair, and thank you, Ms. Ďakujem pekne. Ďakujem aj zastupkyni e, talianského predsedníctva. Chcela by som ju požiadať, aby sa vyjadrila k otázke hodnotenia rizik, pretože sa domnievame, že je potrebné to posilniť e, a taktiež dlhodobé dopady na biodiverzitu a verejné zdravie, tak ako sa zdôrazňuje už v stanovisku parlamentu. Mm, taktiež, ak dovolíte, mám niekoľko ďalších poznámok k stanovisku rady. Chcem oceniť, e, že predložili toto svoje stanovisko, napriek tomu, že už to tri roky mešká. Myslím, že text je príliš slabý a má mnoho nedostatkov právneho hľadiska máme veľké obavy spojené s týmto stanoviskom rady a taktiež s efektívnymi právnymi e, opatreniami. Myslím, že schopnosť e, členských štátov e, rozhodnúť sa, či obmedzia alebo úplne zakážu GMO organizmy na ich území rozhodne by sme nemali brať na ľahkú váhu a preto je nevyhnutné, aby tento návrh bol naozaj úplne bodotesný v tomto smere. Je tu možnosť právnych útokov zo strany biotechnických spoločností a firiem a je potrebné sa e, voči tomu lepšie braniť v stanovisku rady. Napríklad nemôžem podporiť e, e, myšlienku, že aby členské štáty zakázali GMO organizmy, musia najskôr požiadať firmu Biotech, aby to vôbec neuviedla na trh na ich území a potom, ak táto firma nesúhlasí, členský štát bude musieť uviezť politické argumenty s obmedzenou škálou možností. Musíme teda uplatňovať princíp prevencie a neuvaľovať e, toto bremeno e, dôkazu na členský štát, na členský štát skôr na firmy súkromného sektora tiež e, s dielom obavy zelených. Chcela by som, aby sa zmenil právny základ zo článku 1.1.4 na článok 1.9.2, tak aby bolo jasné, že ekologické aj hospodárske dopady sa jasne uznajú ako legitímne dôvody pre zákaz pestovania GMO organizmov. A ďalšia poznámka, na ktorej nám záleží, je kontaminácia. Je to téma, ktorá sa úplne, za, je úplne zabudnutá stanovisku rady. Členské štáty, ak budú schopné zakázať plodiny GMO na svojom území, ak však susedný členský štát sa rozhodol pestovať tieto GMO potraviny, nebude chránený E, tento e, štát, ktorý e, by dal zákaz a taktiež jeho hospodárenia budú chránení. Bolo by vhodné, keby rada lepšie zabezpečila tieto um, ohraničenia medzi územiami, kde je zakázané a kde nie je zakázané pestovanie GMO. Ak nebude takáto uh, ochrana zabezpečená, tým uh, vlastne podkopeme uh, rozhodnutie suverených členských štátov zakázať uh, takéto organizmy. Teda vnímam tento uh, dokument z rady ako prvý krok. Uh, sú tam problematické body, dúfam, že sa nám však podarí spoločne ich uh, napraviť. Ďakujem. Grazie. Ďakujeme veľmi pekne v tomto bode, že máme ešte ďalších 7 eh, žiadostí o slovo. Mali by sme takýmto spôsobom rozbaličkovať jednotlivé príspevky a, potom dáme slovo komisii a, rade na sformulované otázky. A teraz otázka na kolegu Peterleho, ktorý žiadal o slovo. Ďakujem, pán predseda. E, italianskému predsedstvu za ja... Ďakujem talianskému predsedníctvu za jasné vysvetlenia. Myslím si, že teraz po rokoch konečne sme v lepšej situácii, ale povedal by som aj to, že toto bola zásadná vec v Slovensku pred voľbami aj po voľbách. Dokonca aj keď som bol na dovolenke, ma nenechali na pokoji, je to naozaj dôležitá téma. Pre verejnosť možno jedna z kľúčových leží ľuďom na srdci. Ja osobne, keďže som včelár, som si akutne vedomý tohto palčivého problému a keďže rokujeme o dohode o slobodnom obchodovaní z USA, toto je ďalším priťažujúcim faktorom prispievajúcim k zásadnosti tejto témy. Potrebujeme právne istoty, ako už povedala kolegyňa Kestinger a ďalší. A nehovorím, že nesúhlasím so všetkými týmito pochybnosťami. Počúvam od občanov, Myslia si, že tí, čo pestujú geneticky modifikované plodiny si nárokujú ich pestovať na istých územiach a každý, kto je proti takejto produkcii, je označený za problematického a práve on musí prísť so, so zoznamom dôvodov, prečo geneticky modifikované plodiny a organizmy by sa nemali pestovať alebo chovať. Vedecky táto téma nie je jasná, ale ak sú ľudia proti niečomu, tak ich, ich nepresvedčí niekedy ani vedecký argument, niekedy môžu ľudia sa pridržať iracionálnych argumentov pri svojich stanoviskách, to je pravda, ale v politike aj iracionálne stanoviska sa rátajú a sú v hre. Súhlasím s tým, čo povedal pán Stas. Doma si v kvetinačoch nepestujeme GMO, oni rastú voľne v prírode a tam vznikajú interakcie, ktoré veda ešte nepreskúmala, veda ešte nevie, aké budú dlhodobé dopady takejto krížovej kontaminácie a vzájomného ovplyvňovania sa rastlinných a živočišných druhov. A preto, ak sú takéto obavy našich občanov, musíme mať právo odmietnúť geneticky modifikované organizmy a potrebujeme na to celoeurópske riešenie som si vedomý toho, že sa nedá spätne znárodňovať. Napriek tomu sa nejako musia ochrániť ľudia, životné prostredie na celoeurópskej úrovni, celoeurópskym spôsobom. Talianské predsedníctvo spochybňuje možno práv, to, že sa právne dá dať táto téma pod kontrolu, dostať pod kontrolu a uvidíme, čo na to povie aj Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Jedna vec je istá a to by sme mali začať. A to je fakt, že väčšina európskych občanov nechce GMO, aby sa pestovali v ich krajinách alebo chovali v ich krajinách a Práve preto by sme mali počúvať také hlasy, ktoré nechcú, aby sa obmedzovala suverenita členských štátov. A keď ešte viac sa táto právna norma stane bez zubov a neuplatniteľnou v praxi, poškodí to dôveru občanov v európske inštitúcie. Mnoho ľudí nesúhlasí s tým, aby sa GMO pestovalo v ich blízkosti. No. Niektorí sa veľmi razantne vyjadrujú v tejto veci, Trvalo rastúce plodiny a aj plodiny, ktoré sa striedajú, majú svoje špecifika a návrh tejto smernice zo strany komisie a rady neráta s možnými udalosťami, ktoré z interakcií môžu vzniknúť v budúcnosti. Ja si myslím, že pri rozhodovaní, či ľudia chcú alebo nechcú GMO na území, blízko ktorého žijú, by sa mal brať do úvahy takýto názor. Ja zastupujem hlasy takýchto občanov a preto by som si dovolila spochybniť predkladaný text. Myslím si, že treba naozaj vyriešiť, aká bude, aký bude právny základ. Takisto na národnej úrovni by sa malo prihliadnúť ku všetkým tým hlasom, ktoré zaznievajú. Ak schválime text v takom znení, v akom nám bol predložený, myslím si, že pestovatelia sa vzbúria proti zákazom, z národnej úrovne, aby sa pestovali GMO a žiadať zákazy demokracii to tiež vytvára nedobrú situáciu. A napokon dovolte mi povedať, že nový návrh sa síce vydal tým správnym smerom, ale je otázka, či dosiahne svoje ciele. Myslím si, že dosť podstatné časti by sa mali prepracovať. Ďakujeme pani Borzan. Pani Zomer. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi som zvažovala, či sa vôbec mám prihlásiť tejto téme alebo nie. E, rozhodne to nie je e, príjemná téma. Ja sa jej venujem už 15 rokov e, a diskusie sú vlastne vždy tie isté. Neustále sa pohybujeme hore-dole medzi týmito argumentami. Ja som sa ešte celkom iste nerozhodla, ako budem hlasovať. Je tu mnoho argumentov, ktoré hovoria za spoločné stanovisko rady, ale z odborného hľadiska eh, ja eh, som odborníčka na prírodné vedy a polospodárstvo a rozhodne od odborného hľadiska je všetko proti. Eh, za pozitívne považujeme, že nová smernica konečne stanovuje členské štáty povinnosť zaujať jasné stanovisko. V posledných rokoch je tu čoraz väčší problém, že členské štáty sa neodvažovali jasne zaujať verejné stanovisko k GMO organizmom jednoducho sa zdráhali rozhodnúť, či povolia alebo nie. A práve preto tu teraz máme túto novú smernicu a mali by sme ju uvieť do platnosti čo najskôr. Členské štáty teraz na základe tejto novej smernice musia zaujať stanovisko eh, pozitívne alebo negatívne doposiaľ, totiž vždy posúvali toho Čierneho Petra na európsku úroveň, pretože sa báli svojich vlastných občanov, báli sa toho, že na nich budú občania útočiť. Preto je podľa mňa dobré, že nová smernica eh, sa už eh, chystá. Chladím si otázku, či situácia povoľovania podľa tzv. smernice eh, slobodného sídla z roku roku 2008, či táto e, situácia sa vôbec zmení, či členské štáty naozaj budú ochotné rozhodnúť e, sa, či povolia alebo zakážu organizmy GMO na svojom území. To sa ešte len ukáže. A členským štátom musíme vytknúť a mimochodom aj preto je do veľkej miery taká veľká členských štátov proti, nikdy nevysvetlili občanom, o čo vlastne presne ide. Nikto presne nevie, e, čo to je. Len sa opýtajte ľudí, nikto vlastne presne nevie, o čo tam vlastne ide. Je to len otázka um, akejsi biery uh, e, útočia na to zelený, uh, e, zase socialisti to obhajujú. Uh, je to naozaj akási otázka pomaly až e, náboženského presvedčenia. Ehm, trebalo by to napraviť. Ja som v úvode uviedla, že odborné argumenty hovoria proti tejto smernici a preto naozaj vôbec nie som rozhodnutá, pretože smernica o slobodnom sídle jasne stanovuje, aké kritériá sa musia posudzovať e, pri možnosti povoľovania GMO a aká sa povolia tieto organizmy GMO, tak e, sú relevantné všetky tie otázky, ktoré sa tu spomínajú, či je to bezpečné pre e, verejné zdravie, pre e, zdravie zvierat. A tieto otázky však majú odpovedie. Môžu sa povedať iba, keď neškodia nikomu, ani človeku, ani zvieratám, ani prírode ako celku. Vzhľadom na stanovisko rady sa pozerám na otvorený zoznam dôvodov na zamietnutie s e, veľkým pohoršením. Podľa mňa je to úplne absurdné. E, kolegovia, ktorí sa tu vyjadrili, e, naznačujú, že bude ťažké uviesť tieto dôvody. Práve naopak je úplne absurdný tento zoznam, pretože akýkoľvek dôvod sa tu môže uviesť. Ktokoľvek si môže čokoľvek vymyslieť a tým regionálne zakáže buď pre región alebo pre celé členských a GMO organizmy. A mimochodom, podľa smernice z roku 2001 18 um, sú povolené GMO organizmy, na to tiež nesmieme zabúdať, nesmieme to označovať za niečo úplne nekalé, um, zlé je to ponechané na slobodnej vôli členských štátov a členské štáty bude musieť vyjadriť, že to naozaj nechce. Aspoň to bude čestné a otvorené. Nebudú sa tu uvádzať žiadne pseudozoznamy. Ešte, ak dovolíte, mám jednu otázku na komisiu. Mm, fakt, že členské štáty sa teraz e, dohodli na tom, že sa to nebude posudovať ako nariadenie, ale smernica ma tiež uvádza do istej neistoty o tom, čo potom do toho ešte vložiť niektoré členské štáty, či by týmto obohacovaním smernice v členských štátoch nemohlo do situácií, že sa v podstate naruší vnútro komunitárny obchod s produktami GMO. Ako sa prosím tomu dá vôbec zabrániť? Veď je to v rozpore s pravidlami voľného trhu a Eh, je to v rozpore aj so smernicou z roku 2001 18. A ešte v neposlednom rade naozaj sa tu obmedzí, a to je podľa mňa škoda, vzhľadom na slobodu, ktorú Európania tak veľmi zôrazňujú. Eh, týmto sa rozhodne obmedzí podnikateľka sloboda a plnospodárov, ktorí sa rozhodnú pestovať eh, plodiny z organizovaných GMO. A tým sa vlastne obmedzia ich možnosti, ale možno e, sa potom e, vytvorí prirodzený tlak obyvateľstva na vládu, aby e, svoje rozhodnutie prehodnotila. Ešte naozaj nie som rozhodnutá, ako budem hlasovať. Zrejme nebudem proti, ale nie som celkom sa, čo budem ani za. V každom prípade sa ešte o to bude veľa diskutovať. Ďakujem kolegyni Somer. A teraz kolega Javorovič. Az új szabályozás... Ďakujem za slovo, pán predseda. Nová legislatíva posilňuje zdanlivo národné suverenity a umožňuje, aby členské štáty pomáhali poľnohospodárom kultivovať aj GMO. V porovnaní s predchádzajúcim textom, keď členské štáty, ktoré chceli zakazovať takú, takéto pestovanie, mali ťažkosti, mali moratórium, mať, mať moratórium. Ale sú tu problémy aj s týmto návrhom. Môže sa zdať, že vlády a členské štáty sú proti pestovaniu GMO, ale teraz majú možnosť pestovať GMO a postup je dokonca jednoduchší ako predtým. Otázka znie, či dokážu ochrániť obyvateľstvo pred rizikami GMO. Ďalší problém spočíva v tom, že tu v Európe možno budeme čeliť ďalšiemu nebezpečenstvu a to, že nebudeme schopní zabezpečiť bezpečnosť GMO tak, ako by sme si to želali, pretože úroda, plodiny, rastliny nebudú rešpektovať hranice medzi členskými štátmi EÚ. Samozrejme, že ich môžu, môžu sa šíriť ponad tieto hranice. A toto je riziko pre územie, ktoré môže napokon stať aj príliš veľa peňazí, keď budeme chcieť udržať pod kontrolou takéto šírenie. Ďalšia otázka je, že keď pestujeme v, Euró- v Európe už dnes GMO, či výsledkom nebude naozaj výrazná prítomnosť týchto plodín, kedy už nebude možné zabrániť, aby GMO sa nezačali používať do potravín, do rôznych druhov potravín a spotrebitelia, ktoré, ktorí mali byť chránení legislatívou, nebudú chránení, pretože takáto legislatíva nebude dostatočne silná. na to, aby ich ochránila a spotrebitelia nebudú vedieť, čo si vlastne v obchodoch kúpujú. Takže rizika budú stále prítomné, spotrebitelia budú konzumovať potraviny, ktoré obsahujú GMO, ale myslím si, že jediné riešenie by mohlo byť Ani nie takto, že by členské štáty mali možnosť vytvárať právne normy. Nie, my musíme zároveň posilniť proces autorizácie na európskej úrovni, pretože v súčasnosti rizika pre životné prostredie a verejnosť sa neberú náležite do úvahy. A preto možnosť zavedenia zákazov by možno mohlo pomôcť, možno by sme mohli ochraniť spotrebiteľov pred rizikami a zákazmi zároveň posilníme legislatívne postupy únie, sprísnime ich a vezmeme do úvahy takisto všetky hodnotenia rizik, pretože inak napríklad Maďarsko, ktoré zastupujem ja v Európskom parlamente a Maďarsko, ktoré je krajinou naozaj vehementne bojujúcou proti zavedeniu GMO. Maďarsko bude musieť sa zmieriť s tým, že aj materskí občania budú vystavení účinkom GMO napriek všetkým snahám. A GMO jednoducho budú na maďarskom území prítomné. Preto nie je dostatočné umožniť národným štátom zakázať pestovanie takýchto plodín, ale potrebujeme hodnotenie dopadu, ktoré bude dôslednejšie a takisto potrebujeme zodpovedať na rizika pre verejné zdravie. Ďakujeme, pán Javor. Slovo má pani Pieter. Ďakujem za slovo. Bola by som naozaj najšťastnejšia, ak by bolo možné dosiahnuť konsenzus medzi Radová komisiou, ak by bolo možné dosiahnuť zákaz GMO, pretože veda dokázala, že GMO majú nepriaznivý účinok na biodiverzitu a ak také niektoré druhy zmiznú, tak sa celý ekosystém odtria sa v základoch a tým pádom aj produkcia potravín. Ak chceme produkovať GMO, tak sa vlastne hráme na Boha. Multinárodné firmy patentujú si gény, ako keby mali patent na život a toto celé je neetické, neakceptovateľné žiadať od nich si nejaké povolenia, dovolenie, také embria, do ktorých sú už inkorporované GMO, nie sú priepustné. Ja som rada, že som z krajiny, kde zatiaľ GMO sa nevyskytujú, pretože ani vláda, ani verejnosť sa rozhodli proti. A nikto by nemal mať moc spochybňovať takéto rozhodnutie, pretože ak uznávame princíp voľného obehu tovaru, tak by sa to možno dalo spochybniť, ale my máme predsa istú biologickú suverenitu Chorvátska a my ju chceme dosiahnuť takýmito zákazmi. Ale ak naši susedia sa rozhodnú mať GMO, ako sa ochraníme? Treba e, zakročiť na európskej úrovni, pretože predsa hmyz nemôžeme zakázať hmyzu, aby prenášal peľ z jednej strany hranice na druhu a potom sa krížovo ovplyvňa iné plodiny a to sa ani peniazmi nedá zaplatiť, tá škoda, ktorá potom takto vznikne. Európa, na rozdiel od iných svetadielov, by si mala udržať svoj status kontinentu, ktorý dbá na životné prostredie a rozhodnutie je na nás, v našich rukách. Ako zastupkynia Chorvátska by som rada povedala následovné. Ak sa tento návrh nezmení, tak oslovím susediace krajiny, Rakúsko, Maďarsko a ďalšie, aby podpísali iniciatívu na vytvorenie zóny bez výskytu GMO a zóny, kde, sa, kde je zakázané šíriť či už semena alebo GMO forme, tak aby sa e, zachránil turistický ruch a naša krajina, naše krajiny. Posledná požiadala o slovo Michel Privázy. Ďakujem pekne. E, pán predseda, vítam fakt, že talianské predsedníctvo si vytýčilo takúto prioritu, ale pýtam sa aj, čo urobíme my. Počúvame, že väčšina spotrebiteľov nechcú na svojich tanieroch mať GMO. Postup ktorým sa zavádzajú GMO, je úplne nedemokratický. Nechceme mať Európu zaplavenú GMO a keď vidíme, čo sa deje inde, pozrieme sa na Argentínu, situácia je tam katastrofou. Pozrite sa na USA, kam dospeli. To sa potom už nedá zvrátiť, keď raz povolíte takúto vec a navyše je to nekompatibilné s biopolnohospodárstvom, s ekopolnohospodárstvom. Ale potrebujeme postaviť naše argumenty na solidných základoch. Komisár sa vyjadril v zmysle, že povolenie šírenia GMO je antidemokratické. Tak by sme mali zrevidovať celý tento postup, ktorým sa zavádza GMO. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu pri hlasovaní v ráde. A ak sa členské štáty rozhodnú, proti GMO. Pozrime sa, čo na to povie pán Juncker. Potrebujeme zhodnotiť environmentálne a zdravotné rizika. EFSA, agentúra, sa zaoberá konfliktom záujmov v rámci vlastných tímov. Konkrétni ľudia buď sú proti tomu, pretože vznikajú zdravotné rizika pre e, potkany, ktoré konzumovali GMO, čiže sú tu isté vedecké dôkazy, ale iní ľudia si myslia zasa niečo iné. EFSA predložila štúdie, ktoré boli iba krátkodobé, ale aby podporila proti e, stranu. Takže nevieme presne, akým rizikám čelíme. To nestačí len nás chlácholiť. A tretia vec, ktorú chcem povedať. Myslím si, že sociohospodárske hodnotenie GMO je niečím, čo by malo byť na programe dňa, čo by sa malo vykonať. Pozrieme sa, ako sa to všetko deje. Semena teraz už patria do súkromných firiem a ich obeh nie je možné ovplyvniť. Dokonca malí poľnohospodári už ani nedokážu prežiť Majme takúto sociohospodárskú štúdiu a aktivujme ju, alebo zadajme ju, aby sa urobila. Nechcem tu kompromitovať radu, ale súhlasím s predrečníkmi. Ak členský štát odmietne, treba upovedomiť komisiu a potom budú nasledovať ďalšie rokovanie. Ale ak jedna krajina odmietne, ak povie nie, situácia vznikne taká z právneho hľadiska, že tu budú problémy. Transatlantická dohoda o obchodovaní, ak túto podpíšeme, a predstavte si, že sa zavedie arbitrážny súd, predstavte si Francúzsku, Rakúsko, Chorvátsko, potom ich zažalujeme na súde, pretože nedokázali byť profitabilní. A možno, že takýto tribunál by zabránil ešte zásadnejším škodám. Naozaj to je ťažko rozhodnúť. Na našich pleciach leží ťažké bremeno. Štáty môžu byť e, povolané pred súd a máme tu multinárodné spoločnosti. Musíme mať celoeurópske stanovisko k tejto veci. Opätovné znárodnenie, renacionalizácia je čím si, čo už zaznieva ako fráza, ako výraz, ale ak niečo má byť na škodu spotrebiteľov, tak potom by sme to mali naozaj povedať nahlas a nemali by sme si dávať na taniere takéto plodiny. Vypracujme sociohospodárske štúdie, prepracujme celý postup, ktorým sa o tejto veci hlasuje. Prvorada ochrana je ochrana spotrebiteľov, tá by nám mala ležať na srdci a musíme byť skutočne opatrní a postupovať obozretne. Peter Lize? Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som kolegov požiadať, aby sme sa snažili mierniť toto v tejto diskusii, snažili sa byť čo najflexibilnejší v rokovaniach s radou. Mm, chcel by som to aj krátko si zdôvodniť, ak dovolíte. Renate Zomer poukázala na aktuálnu právnu situáciu a stanovisko, ktoré prednesla Renate, e, zdieľa e, takmer celá skupina EPP. Po voľbách sme sa o tom ešte nediskutovali, ale musíme si všetci uvedomiť, že keď sa začneme uberať smerom druhého čítania, tak e, tu budeme mať v parlamente aj v našej skupine veľmi rázne hlasy, ktoré tvrdia, že podniky a prosvedári, ktorí chcú využívať plodiny GMO, práve pod vplyvom rady a pod vplyvom rozhodnutia z prvého čítania budú znevýhodnené. Hovorím to len preto, aby sme si všetci boli vedomi toho, do čoho sa tu púšťame. Chcem požiadať, e, aby sme ostali vecní. Ak e, ctený kolega Javor hovorí, že neexistuje označovanie, tak naozaj je to čistý nezmysel. Máme predsa e, platnú smernicu o označovaní ktorú mimochodom podporilo mnoho ministrov e, zo strany zelených vtedy e, e, s stolom na rade ministrov a vtedy sa to schválilo. Ja som tam sedel vedľa ministerky, keď sa rokovalo o tom slávnom kompromise. už eh, ak je len obsažiteľné 1%, musia to označiť. Eh, podporili to teda mm, zelení ministri eh, životného prostredia, teda netvárme sa, že to neexistujú, neexistuje. Je to veľmi jasne upravené a je to výsledkom veľmi širokého kompromisu. A aktuálna právna situácia je taká, že ak neschválime žiadnu úpravu, ak sa nedohodneme s radou, každá jedna firma bude mať právo povoliť výrobok, ak je to bude vedecky podložené. A sme v situácii, keď e, každý deň Európsky súdny dvor môže dať firme za pravdu, môže jej povoliť, aby v celej EÚ, v každom členskom štáte mohla pestovať geneticky modifikované plodiny. Taká to je východisková situácia. Veľmi dobre viem, že politicky je to veľmi zložité. A nech už si myslíme o GMO čokoľvek osobne, treba brať na vedomie, že väčšina spotrebiteľov členských štátov to nechce. A preto som sa postavil k návrhu komisie pozitívne, podporil som ho a z dôvodov, ktoré nie sú uvedené v hodnotení EFSA, ale v iných dôvodoch, je možné schváliť národný zákaz GMO. Domnievam sa, že tu ide naozaj o maličkosti, o čom tu diskutujeme, čo sa týka rozdielov medzi radou a parlamentom. Rade trvalo 4 roky, ja to poznám z vlastných diskusí s mojimi ministrami aj s ostatnými účastníkmi z Nemecka. V niektorých členských štátoch to bolo naozaj eh, veľmi ťažké vôbec to dotiahnuť až sem. A teraz, eh, keď začneme diskutovať o úplne zásadných veciach, eh, že chceme celoeurópsky zákaz GMO, tak je to jasná záruka toho, že žiadne riešenie nenájdeme. A teda ešte raz chcem požiadať všetkých kolegov, ale najmä tých, ktorí potom budú rokovať, Frederik Ries, som si istý, že má dostatočne pragmatický prístup, aj skúsenosti, ale aj všetkým ostatným tým spravodajcom chcem povedať, aby ostali pragmaticky v rokovaniach, aby sme naozaj dosiahli riešenie, pretože problém nie je až taký veľký, ako sa tu popisuje. Rozdiel medzi parlamentom a radou nie je až tak dramaticky zásadný. Myslím, že ak sa všetci pousilujeme, tak relatívne rýchlo nájdeme riešenie. Ďakujem. Ďakujeme kolegovi Lízemu a posledný, a posledný príspevok má pani poslankyňa Abúzu. Ja absolútne súhlasím s pánom Líze, hovorí poslankyňa. A musím povedať, že toto je diskusia, ktorá vzbudzuje emócie a zachádza ďaleko za akademickú a vedeckú pôdu. Nesmieme sa nechať e, uniesť e, nepravdivými e, informáciami. Bolo vykonaných množstvo štúdií a neexistuje žiadny vôbec dôkaz, že by boli škodlivé. Teraz, čo sa týka EFSI, tieto štúdie sú vypracované nezávislými vedcami a vedeckými e, týmami. E, sú to ľudia, ktorí majú dostatočné skúsenosti a majú skúsenosti vo svojej oblasti. A doteraz musíme predsa GMO potraviny už označovať. Avšak e, masívne množstva GMO plodín e, sú dovážané, pretože Ináč by sme nemali dostatočné proteínové bohaté krmivá pre európske stáda a čriedy. Ale nehovorme a nezavádzajme, že je to škodlivé pre ľudské e, zdravé, zdravie. Jednoducho to tak nie je. A e, krmivá a krmoviny už obsahujú veľké množstva GMO. A jednoducho sa to oplatí aj z hospodárskeho hľadiska. Ďakujem e, veľmi pekne. Prekročili sme e, náš pridelený čas, avšak myslím si, že všetci si zaslúžili byť e, vypočutí. Ja teraz odovzdám slovo e, komisie, pretože tá bola do tejto celej záležitosti vtiahnutá a musí odpovedať na niektoré otázky. Takže slovo má teraz komisia. Pán Tudle. Oui, un grand merci, monsieur le président. Oui, c'est un débat passionné. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bola to naozaj veľmi zápalistá debata, ako už zvyčajne e, debata o GMO býva. E, komisia je veľmi spokojná e, s pokrokom, ktorý sa dosiahol za greckého predsedníctva, ktoré sa skončilo v júni, pretože už 4 roky o tejto téme diskutujeme. Od roku 2010, aby som bol presný. Samozrejme, E, dosiahli sa rozličné kompromisy, ktoré nakoniec umožnili e, vznik tohto finálneho textu. E, chcel by som však poukázať na to, pre nás je tento návrh poskytuje dostatočnú právnu ochranu, vedeckú istotu a takisto aj ochranu spotrebiteľa. a je to každopádne lepšia situácia, ako máme k dispozícii v súčasnosti. Súčasná e, situácia viedla k bezpečnostným doložkám, ktoré zaviadzali jednotlivé e, členské štáty. A častokrát e, tie, takéto aktivity boli zamietnuté jednotlivými národnými súdmi predseda Barozo vo svojom druhom volebnom období chcel vytvoriť systém pre členské štáty, v ktorom by sa samotné členské štáty mohli rozhodnúť e, o takýchto druhoch plodín. Tento návrh e, obsahuje výhodu poskytnutia právnych záruk tým členským štátom, ktorí si neželajú e, GMO plodiny na svojom území a nechcú ich pestovať. Iba 5 členských štátov majú záujem o pestovanie GMO plodín v Európskej únii ale veľká väčšina to nechce. A bola to práve táto e, situácia, e, neposkytovala dostatočnú právnu istotu. Teraz právna situácia je posilnená tak na komunitárnej, ako aj národnej e, úrovni. A je tu aj dostatočná vedecká e, istota. Vypočul som si množstvo e, kritík FC Je samozrejme možné a oprávnené kritizovať EFSU, ale tá sa naozaj e, snažila, aby vyriešila konflikty záujmov. Ako bolo povedané, e, a vedecké posudzovanie GMO plodín v Európe je tým najprísnejším a trvá až 5 e, až 10 rokov, kým sa takáto plodina vôbec autorizuje. A práve tieto vedecké posúdenia sú veľmi rigorózne Môžeme samozrejme dokázať veci, avšak prešli sme od toho, že máme texty na toxicitu, ktoré trvajú dlhšie ako 90 e, dní. A Eh, predrečníci to spomenuli, že tieto testy sa natiahli z 90 dní na 2 roky. Samozrejme, môžeme neustále zlepšovať eh, súčasné testovacie metódy, ale už teraz eh, sú najlepšie na svete kvôli záležitostiam ochrany. so súčasnými metódami neexistuje žiadne dodatočné riziko pre spotrebiteľa pokiaľ bo, takéto samozrejme podozrenie neexistovali, nezakazovali by sme ich e, v prvom rade. Avšak takto dávame možnosť potrebiteľom možnosť voľby. Ako pani Ajuzo už povedala, GMO plodiny sa častokrát využívajú v krmovinách a v krmných zmesiach. Avšak pokiaľ hovoríme o potravinách, v prvom rade žiadne riziko neexistuje a po druhé spotrebiteľ sa môže informovať a rozhodnúť a zistiť, či existujú akékoľvek zložky, ktoré boli vyrobené z GMO plodín v jednotlivých e, potravinách. A pokiaľ nastane diskusia o hraničných kontrolách kvôli GMO plodinám, pokiaľ chcete lepšiu eh, debatu, môžeme eh, zájsť hĺbšie do tejto témy. Mali sme tu aj diskusiu o fáze, 1, o fáze 1. Nebol to ani parlamentný návrh, ani komisný návrh v prvom eh, čítaní. Bolo to niečo, čo, sme, čo bolo zavedené, aby sme sa pokúsili eh, vymaniť sa z tohto začarovaného eh, kruhu na rade. A teraz máme tento dvojfázový e, proces. Pokiaľ toto nebude fungovať, môžeme sa presunúť, e, môžeme skúsiť niečo iné. avšak dobrá vec na fáze 1 je to, že môže objasniť situáciu medzi dvoma e, stranami, tak povedať civilizovaným a zdvorilým spôsobom. Rada e, apelovala na e, komisiu. Samozrejme, ten postup musí byť lepšie definovaný, avšak komisia nechce byť tým miestom na, prebiehanie, na prebiehajúce rokovenia. Komisia by chcela byť e, mediátorom alebo sprostredkovateľom takýchto diskusí. a ktorý bude kontaktovať e, zúčastnené strany. A samozrejme všetci dúfajú, že e, situácia, a v toto veria aj podniky, že podniky budú s touto situáciou e, súhlasiť predovšetkým s postupom vo fáze 1, pokiaľ to fungovať nebude. Potom je samozrejme prestup do druhej fáze, e, kde už fungujú tie argumenty a ten postup, o ktorom sme už hovorili teraz ešte ďalšia otázka, e, ktorá sa týkala e, cieľov v oblasti životného prostredia. Pre nás je jasné, že akýkoľvek nový vedecký e, dôkaz v oblasti životného prostredia, ktoré môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat či hmyzu, predovšetkým e, pre e, zdravie opelovacieho hmyzu. Je to vec, ktorá sa bude preložená FC. Je to samozrejme niečo, čo musí byť striktne založené na e, vedeckých dôkazoch a vedecky podložené a vedecky preskúmané. Ale samozrejme máme možnosť zobrať do úvahy ich habitat a stav ekosystému, systémy využívania pôdy v rámci tejto novej procedúry, v rámci tohto nového postupu, pokiaľ sa k nám dostanú takéto vedecké informácie, potom EFSA podľa našeho názoru musí zobrať tieto nové vedecké dôkazy do úvahy. Myslím si, pán predseda, že toto sú naše pripomienky k tejto téme. Dúfame, že situácia sa zlepší. V druhom čítaní aj práve s prispením vašeho výberu. Máme na to pomerne málo času. Musíme v tomto čase, alebo mali by sme v tomto čase dospieť e, k finálnej verzii textu a znenia, ktoré bude môcť prijaté. Záverom mi ešte dovolte povedať niekoľko slov, e, ktoré sa týkajú návrhu, ktorý predložil pán Juncker, budúci predseda komisie jeho pozícia, jeho stanovisko je mm, novou vecou. Samozrejme, to sa musí preskúmať a objasniť. Prišiel s novými prvkami a s novými informáciami a my ich musíme zobrať do úvahy, ale rovnako musíme zobrať do úvahy aj obavy ľudí a obyvateľov z GMO potravín. A musíme zobrať do úvahy aj situáciu v pôdohospodárstve, pretože ak by sme nemali GMO potraviny na krmné zmesi a krmoviny, potom by farmári museli znášať dodatočné a veľmi významné finančné náklady. Preto je toto rozhodnutie vysoko politické a je na nás, či sa rozhodneme eh, zakázať GMO a tým pádom prijať vyššie náklady, ktoré z toho vyplývajú. Budeme preto aj naďalej spolupracovať s predsedom Junckerom a budeme s ním hovoriť o novej GMO politike. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Vďaka. Ďakujem. Teraz dám slovo doktorke Venturelli, ktorá zastupuje radu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za túto rozpravu, ktorá bola nesmierne zaujímavá a verím, že som si zapísala asi 9 strán poznámok s otázkami a s upresneniami, ako aj všeobecnými pripomienkami. A samozrejme, ako náhle začneme oficiálne rokovania, bude možnosť odpovedať na všetky tieto otázky. Chcel som, chcela som odpovedať na niektoré otázky už teraz, pretože sa mi zdali, že toto sú také otázky, ktoré sa, nie, e, ktoré sa opakujú. Niektorí uh, poslanci uh, hovorili o vložení prvej fázy do uh, mechanizmu vystúpenia z tejto schémy alebo mechanizmu opt-out. Je to vlastne e, fáza rokovaní s agentúrou alebo e, s podnikom. E, videli sme, že niektoré, niektoré podniky v poslednej dobe stiahujú e, svoje žiadosti o homologizáciu a autorizáciu. Ale my chceme dať právnu istotu od začiatku samotného procesu. Čiže otázka, e, ktorá je predložená prostredníctvom komisie danej eh, spoločnosti, tá spoločnosť môže povedať nie. A potom sa automaticky e, začne druhá fáza, ktorá má presne stanovené pravidla. Avšak pokiaľ e, spoločnosť e, nepovie nič, to znamená, že žiadateľ mlčí, potom bude existovať právna istota pre všetkých prevádzkovateľov v rámci členských štátov o tom, že rozsah e, geografickej pôsobnosti povolenia je obmedzený. Takže to je vlastne aj e, odpoveď, e, akú zvýšenú flexibilitu budú mať členské štáty v tomto e, procese. Takto to aj vyplýva aj z odpovedí, ktoré boli predložené Výboru pre životné prostredie 12. júna. Môže to práve uľahčiť následné kroky, ktoré, ktoré následujú. Avšak diskusia, ako aj verejná mienka e, sú e, veľmi napeté a všetci súhlasíme, že systém až do dnešných dní bol veľmi problematický. Čiže cieľom tohto návrhu nie je, nie je bohužiaľ, a máte pravdu, e, vytvoriť autoriza- systém autorizácie na e, európskej úrovni alebo na, euro- na úrovni spoločnosti, spoločenstva samozrejme musíme počkať aj na návrh e, komisie, tak ako ho načetol predseda Juncker. A e, e, tie problémy, ktorými sa teraz musia vysporiadavať členské štáty, by mali byť vyriešené a zároveň im poskytneme aj možnosť zakázať alebo obmedziť rozlohu osevu a pestovania GMO plodín. Ale to, toto schválili, schválilo 26 členských štátov. A z nich 20 a 21 eh, z týchto štátov je striktne proti pestovaniu GMO na svojom eh, území. Takže predpokladáme, že toto sú dostatočné právne záruky na základích, e, ktorých môžete pôsobiť na e, úrovni jednotlivých štátov. Takže vypočuli sme si so záujmom e, celú túto rozpravu a samozrejme bude zaujímavé rozprávať sa ďalej o právnom základe, o finančných istotách. A toto sú všetko prvky, o ktorých vieme, že Európsky parlament má a zaujal k týmto e, veciam e, stanovisko. E, čo sa týka toho zoznamu, je to otvorený zoznam. Môže byť predmetom e, diskusie. Ja v súčasnosti nemám mandát, aby som o ňom rokovala teraz a tu. Čiže nemôžem e, povedať e, nič, čo sa týka zoznamu dôvodov, ale však je to otvorený e, zoznam aby sme poskytli členským štátom čo najväčšiu flexibilitu. Toto je to, eh, čo považujeme za cieľ tohto právneho aktu. Čiže zvýšenie flexibility členských štátov pri riešení eh, aktuálnej situácie, ktorá spôsobuje problémy. Dúfame, že to je rovnako aj cieľom eh, parlamentu. A dúfame, že budeme a dokážeme spolupracovať so spravodajkyňou, ako aj tieňovými, spolu, tieňovými spravodajcami úspešne. Ďakujeme doktorke Venturelli. A teraz e, táto e, rozprava bude e, ukončená príspevkom spravodajkyne. Neviem, či spravodajkyňa chce niečo povedať. Spravodajkyňa sa nehlasí o slovo, budeme teda pokračovať v našom programe a dodám, že čo sa týka uh, uh, pozície rady, tá bude dodaná na septembrovú e, plenárku. E, náš nasledujúci e, kalendár bude obsahovať odporúčania výboru do 9. októbra. Predkladanie pozmenujúcich návrhov bude do 14. októbra a potom bude nasledovať e, zasadnutie rady 5. a 6. novembra a nasleduje znové e, plenárne e, zasadnutie potom v decembri a v januári. Vzhľadom na to, že máme teraz veľký skls v našej programe, požiadali sme kolegu, či môžeme bod o európskom semestri preložiť na poobede o vypočutí dvoch komisárov, avšak vzhľadom na to, že zástupcovia komisie e, sú, prišli e, z, z Luxemburska a prispôsobili e, svoje programy oboznámiť nám nás so stratégiou EÚ o alkohole. Čiže mohli by sme sa v krátkosti zoznamiť s týmto bodom a hneď dám slovo kolegovi Vilmotovi, ktorý predložil a prezentuje a zastupuje komisiu. Thanks. Thanks. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dúfam, že ľudia sa utišia, pretože hovoríme o dôležitej téme. Had more time to discuss it. Prego di fare silenzio per consentire... Prosím vás, aby ste sa utíšili, aby ste umožnili kolegyni a potom komisie E, spraviť svoju prezentáciu. Tí z vás, ktorí chcú odísť, urobte tak v tichosti. Said, is... Ďakujem, ako som už spomenula, táto téma je závažná. Všetci sme si vedomi závažného dopadu na zdravie, ktorý alkohol skutočne má a dosiahli sme pokrok od minulého razu, kedy sme sa zaoberali stratégiou ohľadne alkoholu Mohli by prosím ľudia sa trochu utišiť, kým hovoríme o tejto zásadne dôležitej téme? Posso chiedere al Consiglio. Takisto rada, poprosím vás, zastupcovia rady, aby ste sa utišili. I lavori andare avanti. Thank you very much, Chair. Um, we still Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh na novú stratégiu v oblasti alkoholu ešte neexistuje. Nové stratégie e, sa potrebujeme obnoviť stratégiu, pretože tento parlament má záujem, aby od roku 2016 do roku 2020 bola nová stratégia, pretože v roku 2012 stará stratégia vyprší. Čo nahradí tieto predpisy, tieto pokyny po roku 2012, ak ich nenahradíme. Myslím si, že uznesenie sme už prijali a ďalšími uzneseniami a krokmi treba opätovne vyvíjať tlak na radu a komisiu. Je dôležité označovať správne alkohol, takisto ako sa označujú potraviny a to sme stále ešte nedosiahli. Podobné e, nápoje ako aj pri mlieku, džusoch a víne napríklad treba, všet, treba označovať obsah nielen alkoholu, ale aj obsah cukru alebo kalórií, pretože pohár vína napríklad má toľko kalórií, koľko tabulka čokolády, takže treba trvať na tom, aby sa na tieto otázky sa dostalo náležitých odpovedí. Ďakujem. Máme tu dve žiadosti o a prihlásenie sa do rozpravy. A teraz kolega Duncan má slovo. Um, Ďakujem za slovo, len zo pár vecí. Stratégia pre alkohol, tá predchádzajúca, sa stretla s úspechom. Myslím si, že by sme mali budovať na úspechoch z minula. Nemali by sme prísť o dôležité úspechy, ktoré boli dosiahnuté počas platnosti minulej stratégie, ale rovnako dôležité je, aby sme uh, si uvedomili, že odpoveďou na problém s alkoholom nebude naraziť všetko na jedno kopito, sú národné rozdiely a tieto musia byť reflektované. Rád by som sa pridal k apelu o etiketách. Spotrebitelia potrebujú mať viac informácií na etiketách, aby presne vedeli, čo konzumujú, aj čo sa týka obsahu alkoholu, aj obsahu kalórií, aj ďalších ingrediencií. Výzva ktorá stojí pred touto novou stratégiou, je, že musí harmonizovať aj s iniciatívami členských štátov EÚ, ktoré si želajú zdieľať fungujúce stratégie aj medzi ďalšími potrebami. Myslím si, že napredovanie v tejto veci možno zdržiavajú niektoré inštitúcie, hoci parlament naozaj vyvíja tlak. Ďakujeme za tento tlak, pretože je to dôležitá téma ktorá svoju dynamiku stráca a opäť ju získava. získava. Ďakujem. A teraz má slovo kolegyňa Svika. Gospodine predsjedniče, i prošli put sam e, se javila za riječ kad je bila... Ďakujem pekne. Ja už som sa aj naposledy e, pri téme stratégie pre alkohol prihlásila o slovo. Myslím, že je veľká škoda, že ešte sme nezačali pracovať na novej stratégii. Stratégia z roku 2012 stará už vypršala, zatiaľ ešte nemáme novú stratégiu, ani na nej nepracujeme. Myslím, že to je veľká škoda. Myslím, že by sme čo najskôr mali na nej začať pracovať, pretože sú tu síce veľké kultúrne rozdiely, treba ich zohľadniť, ale zároveň musíme začať pracovať na novej stratégii čo najskôr. Označovanie je veľmi dôležité, taktiež kalórie sa tiež musia uvádzať jasne. Je dôležité vedieť, že pohár vína má rovnaký počet kalórií ako čokoládová tyčinka, ale predsa treba zohľadniť rozdiely medzi severom a juhom. Tradície sú odlišné. V niektorých krajinách sa alkohol považuje za potravinu. V prípade mládeže však ide eh, vo väčšine prípadov o závislosť a preto musíme vypracovať stratégiu, ktorá zohľadní všetky tieto e, osobitosti. Ďakujem a teraz odozdám slovo komisii, aby nás aktualizovala a podala aktuálne informácie o európskej stratégii o alkohole. Poprosím pána doktora. Um, thank you all. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za to, že mi dávate priestor teraz až ďakujem aj za to, že mi prepáčite, že vás tu trochu zdržiavam. Chcel by som na úvod zdôrazniť, že vnímanie, ktoré tu máme, že sa od roku 2012 nič nestalo, eh, nie je celkom správne, pretože my sme vyhodnotili stratégiu a toto hodnotenie, externé hodnotenie bolo uzavreté minulý rok, v roku 2013. Pričom závery boli veľmi zaujímavé a síce, že nástroje, ktoré stratégia využívala od roku 2006, e, sa považovali za relevantné na splnenie cieľov. A preto e, situácia nám núkala otázku, čo ďalej, je, keď hlavná téma sa týkala toho, že napriek doterajšieho úsilia ešte stále čes, čelíme mnohým zdravotným aspektom súvisiaci s alkoholom. Teda snažili sme sa najskôr investovať viac do už existujúcich nástrojov. Dohodli sme sa, že keďže sú stanovené ciele z roku 2006 a sú ešte stále platné, že budeme pracovať s spoločenskými štátmi aj s ostatnými zúčastnenými stranami na tom, aby sme dosiahli čo najskôr výsledky. Preto sme spolupracovali aj s výborom národných orgánov najskôr, aby sme preskúmali, v ktorých oblastiach by sa malo začať konať čo najrýchlejšie Spolu s nimi a spolu s členskými štátmi sme niekoľko mesiacov pracovali na akčnom pláne členských štátov o prílišnom eh, konzume alkoholu. A práve v tejto oblasti členské štáty chceli dosiahnuť čo najskorší pokrok. Taktiež sme v rovnakom období poskytli aj finančnú podporu eh, spoločným krokom eh, národných členských štátov, aby sa preskúmali rôzne otázky, kde členské štáty sa môžu spojiť e, a potom na základe toho spolu konať v budúcnosti. Domnievame sa, že oba tieto spoločné kroky, akčný plán aj e, spoločná stratégia by mohli pomôcť e, preskúmať, či nová celková stratégia je nevyhnutná alebo nie alebo či tento existujúci rámec e, je už postačujúci, pretože máme vlastne rámec konkrétnych krokov. E, dnes teda vám nemôžem povedať, či predložíme novú stratégiu alebo nie, ale jasne sa ukazuje, že budeme spolupracovať s členskými štátmi na tom, aby sme vyhodnotili, aký by bol najlepší postup do budúcna, či to bude stratégia a to bude znamenať e, aj to, že sme sa snažili zjednočiť činnosť členských štátov v tom, že je tu akýsi súhrný dokument, na základe ktorého budú prebiehať ďalšie rokovania a na základe toho začne pracovať aj nová komisia a spolu diskutovať s členskými štátmi o nových črtoch e, novej stratégie. Ak by sme totiž chceli novú stratégiu, znamená to, že by sme mali mať niečo nové. Ak chceme len pokračovať doterajšom úsilí, novú stratégiu v zásade nepotrebujeme. Nechcem to tu teda nejako prerušovať, veľmi ochotne prídem opäť, nie skôr a poinformujeme vás o aktuálnom dianí. a o výsledkoch rokovaní členských štátov o tomto dokumente. Ďakujem. Ďakujeme. Kolegyňa Wilmot, ja si myslím, že to vôbec nestačí. Jasne sa ukazuje, že parlament chce mať stratégiu do budúcna a nestačí len povedať, že sme to prehodnotili minulý rok a že sme doteraz nič iné neurobili. Myslím, že sa dá urobiť mnoho. Potrebujeme novú stratégiu, musíme tá sa tiež vyjadriť k odporúčaniam eh, VHO. Napríklad môžeme prehodnotiť eh, aj faktor minimálnych cien. Sú to iné možnosti, napríklad čo sa týka obmedzenia reklamy, ale aj mnohých iných opatrení. Je tu celý rád krokov, ktoré môžeme prijať, napríklad dokonca aj zvýšiť financovanie výskumu a výskumu taktiež škodlivosti alkoholu. Teda je mnoho vecí, ktoré by sa dali urobiť. Stanovisko parlamentu je jasné. My chceme niečo, čo nahradí túto stratégiu. Nechceme to nechať v prázdne, pretože inak e, stratíme to momentum. Myslím, že by sme mali byť konkrétnejší. Nemôžete nás len tak uistiť, e, že vy niečo robíte a že to stačí. Nám to jednoducho nestačí. Dovolte mi e, teraz poďakovať komisii za prezentáciu. Nepochybne potom e, parlament pri nadchádzajúcich príležitostiach špecifikuje svoje stanoviska k tejto téme pri najbližšej príležitosti. Ďakujeme teda komisia a budeme pokračovať našej práci po obede. Ďakujem.